budeme to samozrejme mať na zreteli a budeme túto otázku preberať v komisii. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Nuž, e, kolegovia, tým sme uzatvorili rozprávu. Dostali sme návrh e, uznesenia e, a hlasovať sa bude zajtra o 11.30 ráno. A teraz ďalší bod programu. Je to otázka na ústne zodpovedanie eh, pre Európsku komisiu. Týka sa to diskriminačného colného režimu voči litovským nákladným vozidlám na ruských hraniciach. Predovšetkým eh, odovzdávam slovo autorovi, autorke mm, ústnej otázky pani eh, Gizine Meister, dve minúty frau präsidentin! es ist tatsächlich so dass das. ďakujem pani predsedníčka áno je to tak že to čo sa teraz deje na hranici medzi litvou a ruskom e, nemôžeme v žiadnom prípade trpieť. litva má asi 13, nie, 650 dopravných podnikov, ktoré e, majú celkom 13 tisíc e, kamionov a tieto kamióny prepravujú veľké množstvo tovaru do Ruska. Rusko prenedávno začalo robiť e, extra kontroly osobitne litovských kamionov, ktoré nariadovalo a takto robí represali a tiež sa tieto extra kontroly robia aj v súkromných autách a to úplne bez odvodnenia. A tieto extra kontroly sú šikanov pre e, litovských vodičov, ktoré e, dokonca e, zasúva tam, že vyžadujú exporty, ktoré majú doprezať tieto kamiony po Rusku. A toto je prípad, ktorý nemôžeme trpieť a Litva je štát EÚ a toto postihuje celú dopravu v EÚ aj v susedných štátoch. Musíme zvažovať to, že Rusko je od 2005. členom VTO a sa zaviazalo plniť e, jeho um, podmienky a s týmto e, jednoducho nezločiteľné a e, v Litve kvôli tomu vznikajú škody, odhaduje sa to asi 2 milióny eur za deň a nemôžeme Litvu nechať štichu a jednoznačne Rusko sa v tomto prípade snaží bývalé um, republiky EU, ktoré teraz sa približujú EU alebo sú členmi takýmito sankciami potrestať. Máme tiež bývalé uh, sovietské republiky, uh, ako napríklad Moldavská Ukrajina, kde uh, podobné uh, prípady sme tiež zaznamenali a uh, tu uh, sa chcem uh, odvolať na uh, výrok Gieferhofstadtu, že uh, tým, uh, že Rus, keď celné orgány diskriminujú uh, litovských špejterov, tak diskriminujú celú EÚ a uh, musíme v tejto veci niečo začať konať a preto sa chcem spýtať, či máte zámer niečo v tom urobiť, alebo ste ste už niečo urobili, aby ste v tomto prípade pomohli. Ďakujem, kolega Meissner. Je tu na vás modrá karta od kolegu Imbrasa, sa príjmate ju? Jung. E, ďakujem, prenešie sa takýtas mintis. E, FD frakcia. Ďakujem mm, za e, vaše myšlienky ale e, podľa názoru parlamentnej skupiny EFD e, inštitúcii únie by mali zaujať veľmi e, rozhodné stanovisko v súvislosti s touto situáciou, pretože výrobcovia mlekarenských a mesových výrobkov v Litve znášajú straty a sú to straty všetkých výrobcov v Unii. súhlasíte s tým, že všetky európske inštitúcie by mali hovoriť jedným hlasom Ehm, samozrejme, veľmi stručne zodpoviem túto otázku. Samozrejme, e, mali by sme vychádzať zo širšej základne. Ehm, ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene komisie, pán komisár de Gucht. Ďakujem. Pani predsedajúca, ctení poslanci. Komisie dostala informácie od eh, litovských eh, úradov, že eh, ruská colná správa obmedzuje litovský tovar pri colnom vybavení počas od 12. septembra. A takéto e, rušivé opatrenie, ktoré nesúvisia s konkrétnymi rizikami, sú nevhodné, diskriminačné a nie sú v súlede s e, VTO. Je, tu, je to pochybné. 18. septembra spolu s kolegom e, Šemetom som poslal list ministrovi hospodárskeho rozvoja Alexejevi Lugajovi a vedúcemu colnej služby Mileninovi v tomto liste sme zdôrazňovali, že opatrenia, ktoré platia od 12. septembra, a to citujem, e, spôsobujú e, veľké znepokojenie z hospodárskeho právneho hľadiska. Požiadali sme o vysvetlenie e, a predloženie dôvodov a opätovne sme dôrazne vyzvali ruské orgány, aby zrušili tieto obmedzenia. Doteraz e, ruské orgány neposkytli e, žiadne vysvetlenie, e, pokiaľ ide o dôvody zostrenia colných kontrol. V súčasnosti skúmame súla týchto opatrení s pravidlami VTO, najmä s článkom 11 GAC Všeobecnej dohody o clách a obchode a preto e, litovské orgány musia poskytnúť ešte bližšie informácie. Bude dôležité získať všetky informácie, ktoré majú k dispozícii litovské orgány, pokiaľ ide e, o akékoľvek e, opravnenie týchto opatrení. Medzi tým, Európska únia predloží túto otázku na program rokovanie najbližšieho zasadnutia výboru VTO 18. oktobra v Ženeve budeme hovoriť o potenciálnom porušení e, pravidel VTO. Predtým e, budeme o tom diskutovať na technickej úrovni medzi Európskej komisiou a našimi ruskými protiažkami. Veľmi dôležitým prvkom pri riešení e, tejto záležitosti bude zohľadnenie politických aspektov a zabezpečiť správnu reakciu, pokiaľ ide o obmedzenie voči litovským lekárenským výrobkom E, komisia nebola informovaná e, e, ohľadom podstaty znepokojenia ruských orgánov komisie. Je presvedčená, že mlekárenské výrobky z Litvy sú bezpečné. Náš bez, systém zaistenia bezpečnosti zaistuje aj veľmi dobrú ochranu spotrebiteľov. To zahrňa nielen pravidelné kontroly inspekčných služieb v členských štátoch, ale aj systém rýchleho e, e, reagovania s tým, aby sme mohli reagovať, keď nejaký výrobok e, je mm, nespolehlivý. Existujú určité rozdiely medzi našimi normami a ruskými normami. V niektorých e, e, prípadoch sa domnievam, že určité ruské normy sú príliš prísne a e, idú nad rámec e, vedecky e, podložených a preto komisia e, vyzýva eh, eh, ruské orgány, aby mm, primerne reagovali v prípade eh, zistenia nesúladu litovských výrobkov s ruskými štandardmi v súlade so záväzkami Ruska voči VTO akýkoľvek obmedzenia na základe sanitárnych dôvodov, hygienických dôvodov musí byť primerané rizikám E, e, sanitárne, fitosanitárne e, obmedzenia Rusku voči členským štátom únie platia už viac ako rok. Komisia E, e, naďalej e, branie našich vývozov a trváme na tom, aby Rusko si plnilo svoje záväzky súvisiace s členstvom vo VTO. V závislosti od ďalšieho vývoja situácie navrhnem príslušné opatrenia kolegiu komisie v súlode s pravidlami VTO a GATS. Ďakujem pekne, pán E, e, predseda teraz rečníci mene politických skupín. Najprv pán kolega Kasper v mene EPP. Vážená e, pani predsednička, vážený pán komisár, ďakujem veľmi pekne za vaše úvodné slovo, ale musím otvorene povedať, že Myslím si, že e, e, komisia si to zjednodušila technickou odpovedou. To, čo sme e, zažili počas ostatných týždňov, svedčí o tom, že Rusko sa snaží podkopať našu politiku východného susedstva a to je príklad, keď nákladné e, vozidla z e, Litva e, sú cieľene kontrolované, alebo ďalší príklad braní sa dovozu mlekárenských výrokov, čo je v rozpore s VTO a neviem, či by nebolo dobre porozprávať sa s veľvyslancom Ruskej federácie, alebo s nejakými ďalšími predstaviteľmi. Treba e, jasne povedať e, e, Ruskej federácii, že ide o ohrozenie obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom. Takisto je to veľmi škodlivé z hľadiska politickej spolupráce. Prajem si, aby dnes plénum vyslalo jasný signál. Ide nielen útok proti Litve, ale útok proti členskému štátu Európskej únie. To sa dotýka celej Európy. Ja si prajem e, e, širšiu európsku solidaritu. Nemôžeme pripustiť, aby e, vykrvácal najmenší členský štát. A myslím si, že je to jasný politický signál na účely samitu. Nemôžeme pripustiť, aby e, partner e, e, v Európe bral členský štát za rukojemníka. Takisto si prajem jasné vedrenia aj našej služby pre vonkajšie aktivity Ehm, ehm, myslím si, že chceme mať dobré vzťahy s Ruskom, ale na druhej strane musíme jasne povedať, že v prípade útoku eh, voči jednému štátu, je to útok voči celej Európe, musíme prejaviť solidaritu. Ďakujem pekne, pán kolega Kaspari. Je tu modrá eh, kartička eh, pre vás od kolegu Majsnera. Súhlasíte s tým? Das geht auch ganz kurz und schnell Veľmi stručne, pokiaľ ide o mliekarenské výrobky, naozaj je to veľmi dôležité a je to tak e, e, samozrejme e, Rusko môže dostať mlieko aj od inokadiaľ, ale v súčasnosti značný čas exportu ide predsa len do Rusku. Stále sa domnievate, že je to veľmi škodlivé pre členský štát únie. Pani kolegyňa, myslím si, na jednej strane e, e, je to veľká škoda pre dopravné podniky v Litve a pokiaľ viem, 90 e, vývozu lekárskych výrobkov Litvy ide do Ruska a to nepozná žiadny ďalší európsky štát. Myslím si, že tieto problémy nie sú v poriadku a musíme jasne povedať našim partnerom v Rusku, že takýto postup neakceptujeme Ďakujem veľmi pekne. Pani v mene e, skupiny socialistov. E, Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, som e, vďačná za toto stanovisko komisie, pokiaľ ide o diskriminačné opatrenia voči Litve zo strany Ruska. Dôrazne volám potom, aby ste okamžite urobili potrebné opatrenie, pretože to, čo sa urobilo doteraz, nebolo dostatočné. Naši e, e, prepravcovia znašajú obrovské straty v súvislosti so situáciou na hraniciach a zakaz dovozu mliekarských e, výrobkov poškodí tisícky výrobcov a môže spôsobiť zvýšenie cien a to bude na škodu európskych občanov. A toto všetko sa deje počas litovského predsedníctva Európskej rady keď e, dôjde k samite, keď sa pripravuje Vilnius, e, e, summit vo Vilniuse, mali by sme politicky reagovať na diskriminačné opatrenie Ruska voči Litve opätovne Vyzývam vás, pán komisár, a celú komisiu, aby ste e, skoncovali e, e, s tou diskriminačnou politikou teraz navždy. Nemôžeme to pripustiť voči ostatným štátom do budúcnosti, vážená pani predsednička. A teraz by som chcela by som vyzvať vás, E, pán Laškavičus, e, e, zástupca litovského ministra, sa zúčastňuje nášho stretnutia. Možno, že nájdete jednu minútku pre neho, aby sa mohol vyjadriť? Uh, Pokiaľ namestník ministra, zastupujúci litovskú vládu, chce sa vyjadriť, samozrejme, len to uvítame. Prajete si slovo, pán namestník? Môžem práve teraz? Vážna pani predsednička, vážny pán komisár, na rozdiel od obvyklého postupu v tejto budove, teraz budem hovoriť ako zástupca Litovskej republiky, nie v mene rady, ale v mene eh, mojej krajiny. Ďakujem za túto príležitosť Ďakujem, pán komisár, ďakujem e, Európskemu parlamentu za túto možnosť a ďakujem za túto rozpravu. Dúfam, že budete konať konkrétne a vopred vám za to ďakujeme. Rád by som spomenul určité e, aspekty, ktoré znepokojujú nielen Litvu, ale celú Európsku úniu Totiž tento problém je relevantný pre celú úniu. Je to výzva pre nás všetkých. Je to výzva pre e, medzinárodný obchodný systém. Podľa môjho názoru aj ohrozuje to aj pravidla VTO. Ako viete, Ruská federácia bez e, toho, aby e, to vopred oznámila, čo je bežný postup, bez akýchkoľvek vysvetlení už nejaký čas uplatňuje obmedzenia voči e, litovským prepravcom, a to nie len litovským prepravcom, ale aj voči e, e, tovaru, ktorý prevážajú do Ruskej federácie a ktoré sa iba nakladajú v Litve. Vôbec sa tam nevyrábajú, pričom ruská strana neposkytuje žiadne vysvetlenia. Toto nie je normálny postup, je to v rozpore s akýmikoľvek pravidlami a princípmi e, e, koexistencie. Rusko sa neobmedzuje i týmto, začína e, zavadzať zákazy a realizujú verejnú kampaň zameranú voči Litve a mlikárenským výrobkom z našej krajiny. Nik nevie, čo príde ďalej. Nevieme, čo sa stane, ak nebudeme reagovať Nemôžeme tolerovať takúto situáciu. Je to výzva nielen e, pre Litvu, ale celú Európsku úniu. Preto si veľmi vážime snahu a reakciu inštitúcie únie. Práve teraz prejav solidarity voči Litve, to je tá minimálna podpora, ktorú môže preukázať Európska únia, Európa to musí urobiť. Ďakujem za reakciu a prejav solidarity. Pán Leskevičus, zastupca ministra pre európske veci v mene litovského predsedníctva. Ďakujem. A teraz dám slovo kolegovi Zile v mene ECR, keďže pani Anders Dotte nie je v miestnosti. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Koncom 90. rokov som bol minister a lotyšské vývozy e, smerom do Ruska boli zastavené a vieme aj, že Eston e, trpelo problémami e, kvôli pamätníku a dnes je Rusko členom eh, VTO, napriek tomu eh, sa takto správa v oblasti eh, dopravy. A napriek tomu vidíme všetci, že prečo Rusko takto koná voči Litve, pretože Rusko ju považuje za vlastné územie a mm, funguje podľa princípu rozdeľuj a panuj a vychádza z toho, že ostatné členské štáty EU nebudú Litvu brániť. Litva je štát, e, ktorá teraz predseda EU A čo si bude myslieť celý svet, keď EÚ nebude chrániť štát, ktorý práve predseda EU. E ehm, pán Zile, e, je tu modrá karta na vás od kolegovu Lightfrieda. O... Príjmate túto otázku? Dobre, pán Lightfried má slovo. Ďakujem, pani predsednička, pán Cíle. Mám na vás jednu otázku. E, vaše politické zoskupenie je ináč vždy veľmi kritické, e, keď čo sa týka toho, že Európa uh, um, má postupovať jednotne a tiež je kritické voči európskemu zjednoteniu. Nemyslíte si, eh, že teraz je to prežitosť, kde sa jednoznačne ukazuje, že uh, jednotná Európa môže uh, pôsobiť silnejšie ako rozrobená Európa? Mohli by ste uh, aj uh, vašich kolegov v tomto uh, smere usmerniť? Ďakujem, pán Sile. Ja chcem povedať, že skupina ECR je za spoločný trh EU a e, za ten vystupuje a zasaduje sa za tieto princípy. Ja viem, že spoločný trh naozaj možno rozvíjať a, a tento krok je diskrimináciou proti tomuto trhu a nevidím tu žiadny rozpor s našim stanoviskom. Naše stanovisko sme vždy zastávali a um, to bez ohľadu na to, čo si myslíme o federálnom uh, vývoji EÚ. V tejto veci sme skeptickí. Ďakujem teraz ďalší rečníci. Na rade najprv má slovo kolegyňa Andrikajne na dve minúty. E, vážení kolegovia, hovoríme o <clears throat> hrubom porušovaní ktoré vykonáva Rusko, toto nemožno odvoniť, pretože je to nasmerané proti Rusku a Rusko e, sa stalo členom VTO minulý rok, ale e, nerespektuje svoje záväzky, e, ktoré prijalo pri vstupe do tejto organizácii. Od 11. septembra ruské colné orgány začali príjmať diskriminačné kroky proti e, Litve, ale e, oficiálne e, dopity litovskej vlády sú nezodpovedané zo strany Ruska, ale vidíme arogantné vyhlásenia v ruských e, médiách, že Litva by sa mala e, ostať pri zmysloch a vrátiť sa k zmyslom, pretože ináč ju čaká ponora budúcnosť. E, tie sme počuli hrozby, že Rusko zavedie embargo na mliečne výrobky a že sa budú uplatňovať dôsledné kontroly na mesové a mliečne výrobky. To je nepriateľné. Komisárka, ďakujem za vaše vyhlásenia na podporu Litvy zo septembra, ale ruský tlak neustáva, ale narastá, preto naša reakcia by mala byť primeraná a rovnako prísna. Ehm, musí byť pozvaný ruský ehm, vyslanec, aby ehm, poskytol vysvetlenie vysokým funkcionárom EÚ a <clears throat> musí byť vyjadrená e, možnosť e, uplatniť sankcie. Podre, musí byť e, Ruská federácia vyzvaná, aby pod, dodržiavala pravidla VTO. Kolegovia, mohli by sme diskutovať o symetrických opatreniach ako napríklad zoznam magnetický. Dnes je to Litva, zajtra to môže byť iný členský štát a nemôžeme to tolerovať. Ďakujem, kolega Rovček má slovo. Komisioner, colleagues, tu... Vážený pán komisár, kolegovia, pred dvomi týždňami v tomto parlamente sme diskutovali o diskriminačných opatreniach Ruskej federácie voči východným e, susedom. Teraz hovoríme o diskriminačných opatreniach Ruskej federácie voči členským štátom, štátom e, alebo štátu, ktorý v súčasnosti predseda únie voči Litve. Podľa mňa je to nepriateľné ruské, ruské správanie sa je nepriateľné pre nás, pre sociálnych demokratov. Nechceme mať obchodné vojny, nechceme vytvárať nové prekážky, naopak ide nám o spoluprácu na európskom kontinente, áno, chceme vytvoriť spoločný hospodársky priestor, v ktorom e, Rusko e, je našim strategickým partnerom, ale ako už som povedal, nemôžeme akceptovať takéto správanie sa, takže plne podporujeme našich litovských kolegov, vyjadrujeme našu plnú solidaritu s Litvou. Plne súhlasím s tým, že nie ide iba o útok e, voči Litve, ale voči celej Európskej únii. A chcel by som tiež požiadať pána komisára, aby využil všetky prostriedky, všetky opatrenia, E, ktoré má k dispozícii na základe GATT, VTO aj Indie, aby e, riešil tento problém. Toto je potrebné vyriešiť čím skôr, pretože e, farmári v sektore mliekárenstva sú tým dotknuté a nemôžeme tolerovať takéto správanie sa. Ďakujem pekne. Pán Landsbergis. Vážená pani predsednička, kolegovia, Európska únia sa stáva skutočne konsolidovanou úniou. Je to vďaka jednotnej energetickej politike a našej e, spoločnej e, politike susedstva smerom na východ. Susedstvo by malo byť priateľské a založené ze spolupráce, spolupráci Avšak e, e, nevraživý postoj e, Ruska sa vzťahuje na bývalé kontinentálne kolónie. Myslím si, že patríme do Európy a nie Eurázie. A teraz sa obratili na jeden členský štát Unii, na Letvu. Je to politicky motivované. štruktúra eh, našich eh, komunikácií znamená, eh, že je to výzva. Musíme reagovať. Myslím si, že tu nejde o nákladné auta z Litvy na ruských hraniciach. Treba hovoriť o nenormálnej situácii na hranici medzi Ruskom a Úniou. Nejde o vzťahy medzi E, e, e, Litvou a Ruskom, ale obchodné vzťahy medzi Úniou a Ruskom a na druhej strane straty Litvy, ktoré sa, sú v miliónoch, sú európskymi stranami. Bolo by správne, keby Európska únie e, spoločne značala hospodárske straty Litvy a to by e, malo ovplyvniť aj našu politiku e, východného susedstva. Ako vždy, Kreml ráta s tým, že bude brojiť proti členskému štátu a bude ignorovať existenciu únie. To je falošný obraz E, totiž naša únia je e, rozštepená a nie pripravená na konsolidovanú reakciu. Myslím si, že mali by sme konať na prospech lepšej budúcnosti Európy. Ďakujem pekne, pán kolega Landsbergis. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že od e, finančnej dlhovej krízy by mal um, platiť jeden princíp na svete že kto napadne jeden štát Európy, tak napadne celú Európu. A Či už to bolo teraz Grécko, ktoré bolo napadnuté spekulantami, alebo či je to Litva, ktoré, e, ktoré je napadnutá bývalou veľmocou, tak myslím, že to isté by malo platiť pre túto Európsku úniu. A e, tiež e, treba aj prijať opatrenia tak, ako boli prijaté v prípade finančnej krízy. Som si však neistý, že či jednoznačne môžeme odvodniť politické útoky a reakciu na ne ehm, politickými alebo aj inými opatreniami. E, keď e, túto hru e, začne Rusko hrať, tak mali by sme my tiež ju hrať a potom videli, aby videli, ako my sa zachováme. Mali by sme ehm, dať najavo našu reakciu. Komisárka, vy máte veľmi dobre sa so Čínou, možno by sme mali mať rovnako dobré vzťahy aj s Ruskom. Ďakujem, kolega Lechtfried. Teraz kolegovia majú slovo v rámci spontánnej rozpravy a najprv má slovo kolegia Mokinaitė. Ačiū komisarui, ačiū visiems kolegoms, kuriems rūpi šitas klausimas. Ďakujem. Pani komisárka, chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí majú starosti o Litvu a toto nie je len litovská otázka. Už mesiac je e, Litva pod oblakom v Rusku a, a e, Rusko zavedlo e, zákaz e, dovozu a to isté teraz hrozí aj v oblasti mesa a ryba. Nedostali sme na to vysvetlenie, sú len my to spájame s e, tými rokovaniami, ktoré teraz e, e, Litva robí s Gazpromom. Musíme si pamätať aj prípad ropovodu Družba, ktorý bol vypnutý istý čas v Litve. Toto je vyškonečné opatrenie, ktoré nie je primerané a odkedy Rusko je členom VTA, naše vzťahy musí byť pragmatické, Rusko k. federácia chce mať nové dohody z EU na ich e, konanie nám spôsobuje pochybnosti, či e, sú pripravení plniť svoje e, záväzky a zajtra vás e, pozývame na e, podujatie Solidarity na okutnávku litevského síra. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým nelitovským poslancom, ktorí vyjadrili dnes v Komre ich solidaritu e, s Litvou. My potrebujeme vašu solidaritu e, pri e, reakcii na tento problém. E, pani komisárka, vy ste povedali, že z istého dôvodu Rusko zavedlo štandardy, ktoré nie sú vedecky odvodniteľné. To znamená, že Rusko už dlho plánuje uvaliť ekonomické sankcie na akýkoľvek štát Chcem vám pripomenúť, že pred eh, vedúcami eh, litovské a pobaltskí prepracovia musia stať v dlhých eh, frontách na ruských hraniciach a okrem tých opatrení, ktoré navrhujete, komisárka, mali by sme diskutovať aj o politike ekonomickej ochrany našich strategických zaujímav a táto politika by mala byť aktivovaná automaticky v takých prípadoch. Ďakujem, pani predsednička. Sú, je iba málo pochybnosti o tom, že v súčasnosti e, e, e, Rusko e, robí odvetu a e, e, mstí sa Litve za e, e, politiku susedstva únie. E, E, e, ťažko pri, e, pustiť takýto tlak a po ekonomickej blokáde je to druhý väčší útok proti Litve. Ale teraz prehnutím na historické podmienky Litva je už iným štátom, je to členský štát únie a teraz vyzývame celú Európsku úniu E, nič nie je osamotené. Je to útok voči Únii a preto e, si vážim vaše poznámky o solidarite a potrebe konať, potrebe reagovať, ako keby sa útočilo e, proti Únii. Využíva sa obchod ako prostriedok vydierania a musíme byť veľmi opatrní a urobiť, aby všetko by sa to nezopakovalo. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kem. Thank you. Ďakujem. Je to nepriateľná forma vyvíjania tlaku nielen voči členskému štátu, ale voči predsedajúcej krajine únie. To môžeme e, e, brať ako nepriateľské gesto voči celej únie. Nejde o bilaterálny obchodný e, spor, a to sa stalo nie náhodou. Obdobným spôsobom brutálny hospodársky tlak sa vyvíja na Ukrajinu a Moldavsko. E, pre komisiu je e, dôležité, aby sa riadila uznesením parlamentu pred dvoch týždňov a síce obchodné opatrenia Ruska len prikrývajú e, politický tlak. Potrebujeme, aby komisia konkrétne konala a e, povedala, že politika e, Ruska voči Unii nie je priateľská, ale je nepriateľská, je ovplyvnená postimperským myslením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 že teraz hovoríme o diskriminačných postupoch e, e, e, Ruska voči mm, prepravným spoločnosťom, spoločnosťom z Litvy. Avšak takéto postupy Ruska sa stále opakujú a týkajú sa nielen pobalských štátov. Obdobné postihy a reštrikcie svojho času sa uplatňovali aj voči výrobcom a prepravným podnikom z Polska dotýkali sa napríklad mlieka, mesa, syrov a v každom takomto prípade Európska únia mala podporiť tú krajinu, ktorá bola terčom takýchto postupov. Mali by sme hovoriť jednotne. V Európskej únii nie sú krajiny, ktoré sú viac alebo menej dôležité. Teraz

Nemám moc pochybnosti o tom, že tieto opatrenia sú politicky motivované a veľmi pravdepodobne súvisia s ruskými obavami, čo sa týka um, politiky EÚ k um, východnému partnerstvu. A e, keď e, som si vypočul túto debatu, tak vidím, že e, ani vy o tom nemáte veľké pochybnosti, ale práve preto, že je to politicky motivované, nemali by sme Mali by sme sa vhodne pripraviť, e, než pôjdeme s tým do VTO. A e, my e, analizujeme súlad týchto opatrení s VTO. Bolo by kontraproduktívne, aby sme išli do VTO bez toho, aby sme mali dobrú analýzu na základe mm, faktov a štatistík. 18. oktobra bude zasadnúť Rada VTO pre tovary a my tam otvoríme túto otázku a ešte pred tým 18. budeme mať e, diskusiu na technické úrovni, aby sme vedeli presne s kým hovoriť. Ale ja som vzdelaním právnik a než e, idete na súd, VTO je súdom, tak si pripravíte svoj e, prípad a musí to byť zdokumentované. A z histórie vieme, že um, sme zriedkavo uh, prehrali nejaký spor vo videu, pretože sa na to vždy dobre pripravujeme. A uh, my tiež sa spoliehame pri tejto prípravi na uh, spoluprácu Litvy. Môžeme tiež reagovať politicky na takéto opatrenie. A pán Kaspari spomenul možnosť pozvať ruského veľvyslanca. Môžem to urobiť v následujúcich dňoch to nie je problém. No a myslím, že by sme veľmi jasne mali povedať Rusom, že ako mnohí ste povedali, že keď e, napadnú jeden štát, tak napadnú celú EÚ. No, nemám čarovné riešenie zo dňa na deň, to tiež treba, aby ste pochopili. A ja som tiež vypracoval zoznam všetkých problémov, ktoré máme s Ruskom od 20. Eh, marca 2012, eh, eh, keď ehm, bol uvalený zákaz dobytka kvôli porušeniu veterinárnych pravidiel a ehm, je tu zoznam desiatich opatrení, ktoré Rusy príjmajú nielen proti Rusku, ale proti viacerým členským štátom EÚ. Takže toto nie je úplne nová vec a môžete si byť istí, že príjmeme vhodné kroky, no prosím pochopte, že to musíme tiež robiť na základe dôkazov, ktoré musíme zozbierať a uh, musíme sa spýtať Rusov, čo s tým chcú robiť, ako to chcú robiť a on um, potom uh, um, sa k tomu vyjadriť a na základe toho urobíme rozhodnutie veľmi rýchlo. And, uh, just now we can... Ďakujem a teraz môžeme skončiť našu rozpravu a teraz pokračujeme so spravou Marko Harbora o rek